Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten. Dámy a páni, prosím, posadajte si. Zasadnutie je opätovne otvorené. Zasadnutie zo včerajšieho zasadnutia a prijaté texty. Máte k dispozícii, má niekto nejaké pripomienky? Vidím, že nie, takže zápisnice sú tým schválené. Ďalším bodom nášho programu je teraz moje